Okay, friends, uh, prepare the vote and see to that you have your voting card. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasovacie kartičky, prosím, máte, kolegovia? Vložte ich do zariadení, aby ste sa pripravili. Hneď už začneme. Poprosíme hlasovacie kartičky do zariadení. Okay, friends, are we ready for the... Priatelia, ste pripravení na hlasovanie? Budeme hlasovať o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Spravodajcovia Elizabeth Mohan Šantiech a pán Jongerius. A pani Jongerius. Začneme oznámením, že kompromis E o tom budeme hlasovať menovite. Ak 12 poslancov podporí to, že budeme takto hlasovať na strane 51 kompromis E. Keď sa tam dostaneme, budeme sa tým zaoberať. Začneme hlasovať o kompromise B, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválený. Pozmeniaci návrh 257 eh, je bezpredmetný. Prechádzame na 258 spolu s IMKO 25. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overíme si 258 spolu s IMCO 25 elektronicky. E, za EPP máme priveľa o jedného. Teraz je to v poriadku. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujeme je to skutočne zamietnuté, 34 hlasov proti, veľmi jasný výsledok, 259 je bezpredmetný, návrh 260 nie je bezpredmetný, hlasujeme o ňom, 260. Kto je za? Kto je proti? proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Pokračujeme k 262. Prepačte, hlasujeme o ňom, nie je bezpredmetný. 262. Tento hlasovací zoznam mi nejako nesedí, skúsim si naň zvyknúť. Hlasujeme 262. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 261. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnutý. 200. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? môžeme ešte raz hlasovať o kompromise F. Kto je za, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Návrh 75 spolu s 2, 3, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Povedala by som, že to treba elektronicky overiť. Juri 29. Hlasujte, prosím. Končím. EPP. O jedného navyše. Teraz je to v poriadku. Teraz končím hlasovanie. Zamietnuté o tri hlasy. 276 280 a 278 a ešte niekoľko ďalších strán. To všetko vypadáva. Prechádzame až na stranu. To sú všetko bezpredmetné. Hlasujeme o 311. na strane 12. Otváram hlasovanie alebo ru, rukou, prosím. Kto je za? Dvihnite, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz prechádzame na stranu 17. 339. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 351. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Prechádzame teraz až na stranu 38. Kompromis B. Nie D Kompromis D na strane 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Ďalšia strana, strana 49, kompromis A. Strana 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Ďalšie hlasovanie je na strane 51, kompromis E. Hlasujeme o ňom elektronicky, pretože bola taká žiadosť. Kto je za to, aby sa o ňom hlasovalo elektronicky? A menovite. 12, it's okay. 12 mm-hmm. Roll call vote on compromise. Hlasovanie elektronické a menovité o kompromise E. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie ku kompromisu E. Pokračujeme na stranu 52, 490, návrh 490. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz kompromis G na strane 54. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Strana 55, pozmenujúci návrh 500. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Juri 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Strana 57, kompromis Y. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Strana 58, hlasujeme o kompromise I. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Strana 59, návrh 520, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Teraz na strane 60 hlasujeme o ústne predloženom pozmejúcom návrhu. Sú proti tomu námietky? Nebudeme hlasovať k ústne predloženému návrhu. Budeme pokračovať až kompromisom je strana 60. Kto je za? Je, kompromis je. Schválené. Kto je proti? Kto je proti? Kompromisu je. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Overíme si to teda elektronicky. Kompromis je. je a hlasovanie teraz začína. Končím hlasovanie. Schválené. 30 hlasovali za. Pokračujeme ďalej. Na stranu 61 pozmenujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnutý. Teraz hlasujeme o 37. Kto je za? 37. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 42 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pokračujeme až ku kompromisu M na strane 64. Kto je za, kto je proti, kto sa drží hlasovania, schválený. Ďalej. Strana 65, kompromis N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Strana 66, Júri, Júri 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválený. na vrch 68 odpadá. Kompromis O za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Strana 68. na vrch 84 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. na vrch 85 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. Teraz kompromis P. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? Ďalej, strana 70, kompromis Q, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej, strana 72, Pozmeňujúci návrh IMKO 10, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 102 spoločne so 103. Pardon. 103 je stiahnutý, takže iba 102. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis S. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. strana 76. Teraz ide. 77. Kompromis T. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis X na strane 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený na strane 79, kompromis K, kto je za. Kompromis K na strane 79. Pardon. 143 bol stiahnutý. Takže kompromis K za. Kto je proti? To sa zdržalo schválený. Strana 83, kompromis U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Strana 85, kompromis V, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Chcete overiť kompromis V, môžete hlasovať ohľadom kompromisu V. Uzatváram hlasovanie. A je schválený. 38 bolo za. Teraz strana 88. IMKO 20 a sa návrh 200 dohromady, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Ďalej, ďalšia strana, 89, sa návrh 203, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis 2TV, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. A ďalej, strana 93, kompromis Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválený. Pozmeň sa návrh 225. Kto je za? Alebo, prepašte, ten odpadá. 225 za. Proti. Zdržali sa. Povedal by som, že to je zamietnuté, ale overíme. 225. -ku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutá jeden hlas. To bolo tesné. Kompromis AA, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis AB, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Strana 97, pozmeňte návrh 244, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Overíme 244. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 35 hlasovalo za. 246, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Opäť. 246. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 247. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis AC. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 253 bol stiahnutý. A tým pádom sa dostávame k záverečnému hlasovaniu ohľadom návrhu správy. Po zmenách je to menovité hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 32 hlasov za, 8 proti a 13 sa zdržali. A teraz budeme hlasovať ohľadom mandátu pre vstup do rokovaní. A musíme mať minimálne 28 hlasov za, aby bol udelený mandát. Takže zahujem hlasovanie ohľadom mandátu. Uzatváram hlasovanie. A je to skutočne silný mandát. 44 hlasov za a 8 proti. We have a Madame la Présidente. Oui, sorry, uh, Madame Chartier. Prepačte, pani Chartier, dostanete slovo hneď, ale ešte je tu pani Dlabajová, ktorá by chcela vydať eh, minoritné vyhlásenie. Alebo pán Martin. Chcete vydať toto menšinové vyhlásenie? Máte minútu? Áno. Naše ustanovenia eh, sú uvedené aj v písomnej správe. Chcel by som len uviezť, eh, že eh, naša politická skupina ENF sa dištancuje od práce odvedenej na tejto správe uznávame isté úsilie, ktoré bolo vynaložené z hľadiska sprísnenia legislatívy, ale domnievame sa, že tento text nezachádza dostatočne ďaleko a v dôsledku toho e, nemôžeme e, odobriť takýto postup. Ďakujem. Pani Ďakujem pekne, ja som nevedela, že to musím povedať aj ústne. Ja som podala písomnú výpoveď. Hlasovala som za svoj návrh. Myslím si, že to treba podať písomne, ak by celá skupina. Rovnováha medzi slobodou pri poskytovaní služieb a ochranou vysielaných pracovníkov. To sa nedá dosiahnuť tak, ako sme to pôvodne navrhli, preto chcem podať ešte písomný text. Uh, Uh, pani Mora Šachtie ako spoluspravodajkynia. Minútu, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že ste vynikajúco predsedali tomto hlasovaniu, ale ak dovolíte, musím spomenúť e, nášho predsedu výboru, pána Tomasa Hendela, pri tejto príležitosti vzhľadom na význam tohto textu pre sociálnu Európu, e, táto nová smernica, ktorá má obrovský význam, aj práca výboru pre zamestnanosť a celkovo Európsky parlament v snahe zaistiť bližšiu Európu našim občanom. Myslím si, že aj on má v tomto úsilí svoje miesto a týmto mu ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, najmä kolegyni Agnes Jungerius, s ktorou som pracovala ruka v ruke na tomto texte Chcela by som sa poďakovať sekretariátu nášho výboru, tiež našim politickým poradcom, našim asistentom. Už ani nedokážem vymenovať, eh, kto mal na starosti čo v tomto týme. Bolo to natoľko zložité. A isté, že tiež chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom, pretože 18 mesiacov práce nás to stálo, aby sme sa dopracovali takémuto výsledku, aby sme položili skutočné základy Euró- e, sociálnej Európy, skutočné e, sociálne istoty pre pracovníkov a aj pre podniky. Som na to veľmi hrdá a vďačná všetkým, ktorí sa o to pričinili. Ďakujem. I... Ďakujem. Takže predtým, než úplne prídem ohlas, by som chcela povedať, že sú tu dve silné ženy a toto je fantastické. The... Takže budúca schôdza nášho výboru je 19. oktobra od 9. do 12.30 tu v Bruseli. Ďakujem.